rozhodnutia a riešenia, ktoré sa uplatňujú v krajinách s vysokými príjmami, nemôžu e, byť e, úplne e, kopírované v niektorých alebo donúcované v niektorých iných členských štátoch. Ďakujem pekne. Kolegovia, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Nasledujúci bod programu je to vyhlásenie komisie o bezpečnostných a preventívnych opatreniach na morských ropných eh, plošinách. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Otvárame rozpravu a dáme slovo hneď pánovi komisárovi. Nech sa páči, pán Oettinger. Vážená pani predsedajúca, kolegovia a kolegyne, 20. apríl bol čiernym dňom pre, pre, eh, pre Mexický záliv, pre Spojené štáty americké pre celý svet. Už presne 4 týždne Priemysel aj e, úrady vynakladajú maximálne úsilie bez nejakého zásadného úspechu doteraz, aby zastavili enormný únik ropy a aby zmiernili škody na pobreží. Tento, táto nehoda e, veľmi osvetľuje rizika, ktoré spá, sú spájané s e, ťažbou ropy v mori. E, povedomie e, vzráslo nielen v Európe, teda nielen v USA, ale aj v Európe. Európa spolu s Norskom produkuje viac ako 200 tisíc 200 miliónov tón e, ropy ročne a väčšinu ťaží zo Severného mora. Aj keď e, sa prieskumy ropy a plynu nerealizujú v porovnateľne extrémnych hĺbkach ako v Mexickom zálive. Napriek tomu aj v Európskej únii musíme rátať s možnosťou mm, e, takejto nehody a musíme byť na to pripravení. na to máme príslušné grémia a mechanizmy, aby sme rýchlo reagovali na možnú nehodu. Máme Európsku agentúru pre bezpečnosť návornej dopravy, máme eh, záchranné lode, máme mechanizmy eh, civilnej obrany, máme koordináciu eh, podporných opatrení a Naša kolegyňa Georgieva už e, veľmi skoro žiadala a ponúkala pomoc EÚ pre e, operáciu v Mexiku. Našou úlohou musí byť prevencia, aby sme sa vôbec ani e, nemuseli púšťať k nejakému veľkému upadratovaniu po katastrofe. A preto som s kolegom komisárom Potočníkom spoločne e, poprosil príslušné úrady, aby preverili našu platnú legislatívu. Európska legislatíva e, dáva rámec pre opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia tak vo všeobecnosti, ako aj v prípade nejakého konkrétneho nešťastia. Naše smernice e, stanovujú minimálne bezpečnostné štandardy, pokiaľ ide o vybavenie a obsahujú detailné minimálne štandardy, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pri práci. Všetky tieto texty legislatívy momentálne naši experti skúmajú, či sú dostatočnou a optimálnou e, ochranou v prípade nejakého najhoršieho katastrofického scenára. V prvom rade ide o spoluprácu s národnými regulačnými orgánmi, pretože väčšina bezpečnostných ustanovení, pokiaľ ide o e, zdravie a bezpečnosť pri práci, je v rukách členských štátov a nie v našich priamo. E, Samozrejme, regulačný rámec neposkytuje 100% zároku. Mnohé závisí od postoja a správania v operatívnej oblasti e, od nášho priemyslu. A preto máme naozaj dôvod e, sárnuci za jeden stôl. Politika a hospodárstvo musia spolupracovať, aby zabezpečili, že európske životné prostredie a verejnosť budú čo najbezpečnejší. Bezpečnosť a udržateľnosť ťažby ropy a zemného plynu je v centre E, záujmu našich rozhovorov so všetkými zainteresovanými. Preto som už minulý e, týždeň inicioval vysoko postavené grémiu veľkých energetických podnikov, ktoré sú činné v európskych vodách. Kolegyňa Georgieva bola tiež eh, prítomná a v tejto vecnej eh, diskusii sme vyzvali zásudcov priemyslu, aby nás ubezpečili, že všetky možné snahy boli zrealizované, aby sme sa vyhli porovnateľným nehodám v blízkosti európskeho pobrežia. Zostavili sme katalóg otázok, ktoré sme im prezentovali a podniky to majú v nadchádzajúcich dňoch zodpovedať. Ide o 12 otázok, ktoré konkrétne obsahujú všetko, čo sa týka bezpečnosti na týchto ropných v e, e, vrtných vežiach, pokiaľ ide o vody, pobrežia a členské štáty tento, túto schôdcu so zástupcami priemyslu považujem za začiatok procesu, ktorý zvýši transparentnosť priemyselnej prevádzky a posilní dodržiavanie predpisov, ako aj uplatňovanie najlepších praktík. Plánujeme ešte druhú schôdzu v nadchádzajúcich mesiacoch, keď budeme mať lepšie pochopenie príčin, ktoré viedli k tejto nehode. E, uvidíme, akú čo, aké ponaučenie môžeme vyvodiť pre Európu z tejto nehody v Mexickom zálive? Momentálne, keď príčiny a podmienky sa ešte analýzujú a skúmajú, by bolo prívčas vyvodiť z toho nejaké závery alebo príjmať eh, nejaké nové e, zákony. Ale ak by sa ukázalo, že je potrebná regulatívna odpoveď, tak môžem vás ubezpečiť, že komisia nebude váhať, aby predložila návrhy európskej úpravy. Vidíte, dámy a páni, poslankyne a poslanci, v Európe sú kontinuálne vyvíjane snahy, aby porovnateľná tragédia v našom eh, priestore vôbec nenastala. Pokiaľ by došlo k podobnému prípadu. Máme mnoho opatrení a mechanizmov, aby sme efektívne a bezodkladne reagovali, aby sme mieru poškodenia pre životné prostredie a občanov a občianky v Európe minimalizovali. A po ďalšej schôdzi vás veľmi rád budem informovať o tom, čo je naplánované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dám slovo rečníkom v mene politických skupín, v mene EPP. Pán Sonik na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, výbuch e, vrtnej veže v Mexickom zálive je najväčšia katastrofa v dejinách e, v tomto odvetví. 800 tón ropy denne vyteká do mora a už je pokrytá plocha viac ako 30 tisíc km štvorcových, e, ktorá je pokrytá ropnou škrutou. To je, škrutou, to je väčšia plocha než e, plocha holandská. E, samozrejme, že došlo aj k stratám na ľudských životoch. Ja si myslím, že vo vzťahu k tejto katastrofe naozaj sa musíme pozrieť aj na naše vlastné vrtné veže v európskych vodách preto, že to by mal byť prvý medzinárodný krok, ktorý by mal viesť k zabezpečeniu alebo uisteniu sa o tom, že máme bezpečnosť zaručenú v európskych vodách. A chcel by som upriamiť vašu pozornosť tomu, že keď sa, by sa takému, takáto katastrofa udiela po Bal- Balti alebo v Balskom mori, tak určite by sme nezabránili eh, ekologickej katastrofe. Všet, výrobky, že by mali byť monitorované a musia byť, e, musia byť prevádzkované podľa najvyšších doriem životného prostredia a takisto musí byť sa tam používať najnovšia technológia. Takisto by sme mali dodržiavať aj medzinárodné normy, ak by, e, e, ktoré by mali byť zavedené v prípad takýchto prípadov takisto vlastne tie rozhodnutia, ktoré e, umožňujú e, ropným spoločnostiam ťažiť ropu z mora, to je často dôsledok e, intenzívnej práce lobbyistov. A takisto je tu, bol to aj silný tlak, alebo bolo rozhodnuté o tom, že sa vybuduje potrubie Nord Stream, ktoré takisto potečie po, pod, alebo po dne Pobalského mora. Ale nikdy si nemôžete byť e, na 100%, na 100% istí, keď e, vrtáte pod morom, ale nesmieme dovoliť, aby lobbysti ovplyvňovali rozhodnutia politikov v tejto oblasti. Ďakujem pekne pán Novi Sonikovi. Teraz za so, pre socialistov pán Arzenis. Metra Ďakujem. Často, keď sa hovorí, že treba a keď sa zvyšujú bezpečnostné opatrenia, tak zistíme, že nie sú dostatočné. To, tá nehoda, ktorá sa stala na mm, ropnej plošine v Mexickom zálivu, táto bola plošina postavená v roku 2001. Je to obrovská ekologická katastrofa, ku ktorej došlo po viacerých dňoch. Nebolo možné ešte stále Eh, uzavrieť výtok eh, ropy eh, každodenne uniká do vôd Mexického zálivu obrovské množstvo ropy. Viaceré živočišné druhy sú ohrozené. 5 zo 7 existujúcich morských korytnačiek a viaceré morské e, cicavce sú ohrozené v tejto oblasti. Táto oblasť sa len prednedávnom e, e, spametala z dôsledkov Katriny a nehoda na tejto ropnej plošine priniesla aj 11 obetí, ale už v USA prišli s určitými opatreniami, napríklad moratórium na ktoré rozhodlo obmedziť produkciu ropy a Obamová vláda e, toto moratórium potvrdila napriek predchádzajúcim protirečivým opatreniam. Ale v Európe naďalej staviame námorné plošiny, e, ropné plošiny hlavne v Severnom mori. Máme tam desiatky desiatky e, takýchto plošín, ktoré ťažia tak ropu, ako aj plyn Odborníci z Mexického zálivu potvrdzujú, že ide o skutočnú ekologickú katastrofu e, na e, základe toho, že došlo k poruche fungovania takejto ropnej plošiny. Bohužiaľ, e, prevádzka a využívanie morských zdrojov Ehm, nie je dostatočne správne realizovaná a vidno, že sú tam nedostatočné bezpečnostné opatrenia a nevieme, či máme záruky, že e, takáto katastrofa sa nemôže stať aj v Európe. A mm, kladieme si otázku, že skôr než pokračovať s tým, že by sme primali nové opatrenia, či by EÚ tiež nemalo schváliť moratórium, ktoré by zakázalo e, prevádzku takýchto morských ropných plošín offshore. Ale je potrebné zareagovať skôr, než vôbec takáto katastrofa postihne aj naše mm, pobrežia, Teraz pani Lepáš. Ďakujem, pani predsedajúca. 22. apríla došlo k nehode eh, na Mexickom zálive pri Luizianskom pobreží. A teraz tu je tri od, máme tri otázky. Nedostatok, anticipácie, neschopnosť zastaviť únik ropy. ale len veľmi ťažko chápeme, ako je to možné. Nedostatok kontroly, verejných orgánov o bezpečnostných zariadeniach a systémov, ktoré používajú prevádzkovateľia ropných plošín, aby zabránili znečisteniu a tiež špecifické rizika, ktoré vyplývajú zo znečistenia z takýchto fosílnych palív v takejto oblasti, ktorá je taká silne obývaná. A vieme veľmi dobre, aké riziko je napríklad v Baltickom mori. E, k takýmto podobným nehodám došlo už minimálne dva razy e, vo veľmi e, huste osídlených oblastiach. Za týchto e, podmienok je nevyhnutné, aby sme vypracovali analýzu a zabezpečili, aby podobná katastrofa sa nezrealizovala pri našom pobreží. A my sa tešíme z iniciatívu, ktoré ste prijali. Ale aké opatrenia mienite okamžite prijať, aby ste e, dosiahli posilnenie bezpečnostných opatrení, aby sme zabranili takýmto neodám na ropných plošinách v našich e, vodách. Hovorili ste o minimálnych pravidlách, ale tie nestačia. Aké sú kontrolné opatrenia, ktoré sa uistili, že bezpečnostné podmienky sú dostatočne splnené? Nestačí, aby na papieri boli napísané bezpečnostné opatrenia, ale je potrebné, aby sa tieto aplikovali a aby sa tiež robila správna kontrola aplikácie týchto bezpečnostných pravidel a čo vy v tomto mienite urobiť. Po tretie, aké prostriedky sa aplikujú v prípade, že by došlo k znečisteniu e, pobrežia, e, aké máme prostriedky. Možno by bolo potrebné žiadať od prevádzkovateľov špecifické technické opatrenia, ktoré by sa mohli zdieľať a možno by bolo potrebné uvažovať o systéme e, adekvátnych reparácií a finančných e, garancií alebo záruk. Ropné spoločnosti e, vrtajú čím ďalej tým hlbšie a tým spôsobujú čím ďalej tým ťažší zásah v prípade nehody v morskom dne aké opatrenia sa prijali práve e, v oblasti Severného mora pri takýchto hĺbkových vrtoch. A tiež tá otázka, ako povedal predrečník, či by tiež nebola e, už situácia, že by sme uvažovali o moratóriu tak, ako ho vyhlásilo, vyhlásili USA nie je teda už čas, že by sme prišli s takýmto moratóriom. Moratóriom ďakujem, hovorí pani predsedajúca pani Lupáž a teraz pani Durand mene zelených. Ďakujem pani predsedajúca. A ja, pán komisár, si myslím, že treba urobiť e, stop v tejto oblasti. Priemyselné krajiny viac ako kedykoľvek predtým potrebujú viacej ropy a robia všetko preto, aby vrtali čím hlbšie a to zvyšuje riziko nehôd priemysel v poslednom čase išiel cestou prospekcie a ťažby a vôbec sa neinvestovalo e, do e, životného prostredia a každoročne 800 tisíc e, litrov ropy sa uniká a tie dôsledky budú hrozné. Kolosálne finančné prostriedky sa vynakladajú na prospekciu, na ťažbu, ale nedostatočné predtým a na ochranu životného prostredia. Otázka je, myslím, že by sme potrebovali urobiť audit pre všetky e, ropné plošiny, aby sme zistili, aký je ich vek, bezpečnosť, ako sa tam aplikujú normy a tiež urobiť kontrolu týchto plašín, plošín, hoci e, táto kontrola spadá do kompetencie členských štátov. Musíme ochraňovať tie najzraniteľnejšie ekosystémy. A okrem tej iniciatívy, s ktorou ste prišli, e, kladem si otázku, ako by sme postupovali, keby k takejto nehode došlo na našom pobreží, ale v každom prípade Európa musí prísť s opatreniami, aby ochraňovala najzraniteľnejšie biotopy a ekosystémy, ako je napríklad Aliaška a podobne. Európa by mohla byť na čele takejto práce. A to je, ak je dosť času, tak to je dôvod navyše, aby sme išli ďalej smerom obnoviteľných zdrojov. Keď už spomíname tú islánsku sopku nevysloviteľného mena, keď teda vidíme túto nehodu a keď vidíme aj katastrofu v Mexickom zálive, tak v každom prípade musíme ísť iným smerom. Ďakujem pani Durantovej a teraz pán Čičester, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, vítam stanovisko pána komisára. Svet s úžasom sledoval, aké množstvo unikalo ropy z otvoru po nehode v Mexickom zálive a takisto aj boli zase všetci s úžasom sa dívali na, na neschopnosť e, tak priemyslu ako aj e, amerických orgánov situáciu riešiť. E, tak ako kolegovia už aj uviedli, my máme, sme mali naše vlastné skúsenosti s katastrofami, v, s ropnými plošinami v Severnom mori a myslím si, že už e, by sme sa mali z toho poučiť, ale nezabúdajme, že existuje veľký rozdiel v hĺbke jednotlivých morí e, teda v hĺbkou Severného mora a v Mexic, hĺbkou v Mexickom zálive, takže nezabud, nie, nie, že sa, sa budeme rýchlo hnať k príjmaň novej legislatívy. Musíme sa uistiť v tom, že či existujú pravidlá, či tie pravidlá, ktoré tu máme, nám zabránia k takej katastrofe a tiež musíme byť istí, že keď budú pravidlá, budú musieť e, byť, e, sa dodržiavať. Milí kolegovia, vždy e, jednoducho katastrofy a nešťastia sa dejú a neexistuje možnosť úplne a 100% im zabrániť. Chcel by som ešte uvieť jednu ďalšiu vec, keď uvažujeme o tom e, relatívnom riziku e, vz, výskytu takýchto katastrof. Mali by sme sa na to dívať aj vo vzťahu k, napríklad k jadrovej energii a podobne. Ďakujem pánovi Česterovi. A teraz pán Oro na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Únik z ropy v Mexickom zálivu je skutočná katastrofa. Zdalo by sa, že došlo a zdá sa, že sa skonštatovali e, porušenia, e, napríklad aj pokiaľ ide o povolenie o vrt. Ak je tomu tak, išlo by o neospravedlteľný omyl, e, ktorým trpia nielen USA, keď vieme, že vo svete e, stovky povolení na vrty sa e, dávajú v jednotlivých štátoch a ak tieto povolenia sa dávajú rovnako ľahko ako v tomto prípade, tak by to bol skutočne vážny problém pre celý svet. A európske najvzdialenejšie oblasti E, ktoré sú zložené takmer úplne z ostrovov, spolu 130 ostrovov na troch kontinentoch. Aj tu musím povedať, že som veľmi znepokojený, e, pokiaľ ide o situáciu našich ostrovov a pokiaľ ide o ropné plošiny na mori. A preto je dôležité, aby EÚ išla príkladom a aby čo najprísnejšie skontrolovala bezpečnostné opatrenia a preventívne opatrenia na morských ropných plošinách. Navyše, e, takéto buď operatívne e, úniky alebo úniky z, nehôd, z nehôd by sa mali e, vyhodnocovať a je to viacej ako 10 tisíc tón ročne a nebolo by vhodné, aby EÚ prišla s iniciatívou, aby tieto morské plošiny spadali pod správu e, nezainteresovanej a nezávislej medzinárodnej organizácie, e, ktorá by to kontrolovala po Kodani a e, vzhľadom na Cancún. Bolo by dobre, keby EÚ skutočne prišlo so svetovým líderstvom, pokiaľ ide o prevádzku a využívanie morských ropných plošín a morského dna. Ďakujem. A teraz pán Martin, nech sa páči na minútu. Vážený pán komisár, ako susedný pri, mor, pri pobrežný eh, štát Švábskeho mora, berte to tak, ako keby sa to stalo u nás na uh, Bodamskom jazere neboli by už žiadne eh, hudobné slávnosti, nebolo by už nič. Ste si istí, že tie vrtné veže sú dosť ďaleko od nás a že keď v rámci klimatických zmien budú väčšie výchrice, že odolajú aj oni takýmto vrtochom počasia, ste naozaj presvedčení, že komisia je dobre pripravená a spomínalo sa napríklad niekedy, že nefunguje rádiové spojenie medzi niektorými krajinami. Bolo to preverené, kým dojde k nejakému skutočne vážnemu prípadu. A pokiaľ ide o žaloby proti tým koncernom, e, je tam vôbec ešte nejaký zmysel v tom. No a posledná vec, e, máte jasno v tom, že kontrolné orgány v USA boli príliš úzko prepojené s ropným priemyslom. Môžete vylúčiť, že na európskej úrovni také problémy nemáme. E, pretože nedá sa povedať, že môžu všetko okrem. Ďakujem pánovi Martinovi. Pani Antonesku na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. A ja vítam iniciatívu Európskej komisie. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme o tejto téme diskutovali, hoci k nehode nedošlo e, v jurisdikcii EÚ e Napriek tomu vieme, že v našom území je veľa morských ropných plošín a vieme, že táto aktivita sa bude zvyšovať, pretože MAIE hovorí, že len 5 zdrojov v morskom dne e, sú známe a otázka je, e, ako sa môžeme poučiť z tejto katastrofy a ako, akým spôsobom prevádzkujú členské štáty v EÚ tieto plošiny a ako aj zabezpečíme bezpečnosť pracovníkov na týchto plošinách a aj to, aby sme zabranili nehodám. Jedna z, jedno z poučení je, že musíme veľmi pozorne preštudovať spôsob, ako sa udeluje povolenie na morské vrty a aké sú kontrakty. Musíme sa uistiť, že je tam skutočná zodpovednosť prevádzkovateľov, pretože um, podniky, ktoré zarábajú veľmi veľa, musia prebrať aj zodpovednosť a platiť za dôsledky. To, čo sa stalo v USA, tak e, tie zmluvné vzťahy umožňujú e, tomu, aby jeden podnik hádzal vinu na druhú spoločnosť. Musíme zanalizovať špecifickú legislatívu, vylepšiť právny rámec, aby sme sa uistili, že znížime riziko takýchto katastrof. Skúsenosti ukazujú, že e, dochádza k veľkým nehodám s veľkými škodami a musíme mať taký právny rámec, aby e, naša legislatíva nebola príliš permisívna a musíme tiež vyhodnotiť rizika takýchto nehôd. Nasledujúci je pán Grobačik. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. E, nešťastie v Mexickom zálive nás nutí, aby sme sa opäť pozreli na E, to, akým spôsobom, alebo ako, je, ako sa dejú investovanie v Európskej únie. Konkrétne, keď sa pozrieme na um, pobaltský ropovod, ktorý prešiel alebo bol schválený napriek odporúčaniam, aby sa ne, neuskutočnil, napriek tomu sa to presadilo, tento projekt, aj v Barencovom mori. Množstvo plynu, ktoré týmto plynovodom potečie, e, si bude vyžadovať veľké množstvo vrtania a takisto, takisto bude to obrovský, obrovské potrubie aj pre metán. Avšak nie sú žiadne čerpacie stanice, ktoré len tak ľahko bude, sa budú môcť zavrieť, aby sa mohlo zabrániť nejakej katastrofe. Keď sa dostane voda do potrubia, okamžite sa celé potrubie zničí úplne. Takže by som chcel žiadať komisie, aby sa všetky riziká takýchto investícií zobrali do úvahy. Ďakujem. A teraz v rámci Catch the Eye dám slovo každému na jednu minútu. Pán Rybik. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni. Myslím, že táto rozpráva nastáva v čase, keď ešte problémy v zálive neboli vyriešené, nevieme, kedy nastanú ďalšie. Takže moja prvá otázka na vás, pán komisár, kde si myslíte, že môže Európa momentálne byť nápomocná, buď odbornými poznatkami, nejakými výskumnými centrami alebo nejakými inými zariadeniami, ktoré máme, aby sme tú katastrofu v Mexickom zálive čo najskôr spoločne vyriešili? Myslím, že Európska únia znížením CO2 o 20 a nahradením obnoviteľnými zdrojmi si zvolila správnu cestu a posilnením efekt účinnosti môžeme naozaj veľa dosiahnuť. Myslíte si, že v európskom hospodárskom priestore, napríklad spoločne s Norskom, môžeme prijať nejaké nové iniciatívy? je v Ďakujem, pán Kadraui. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, kolegyňa a kolegovia, tak ako aj predrečníci. Ja som šokovaný skutočnosťou, že je možné, že e, po mnohé týždne 100 tisíce litrov ropy vytečú do mora bez toho, aby sa to zastavilo. To predsa vzniká gigantická škoda a dotknutá spoločnosť, teda BP, e, táto vždy akoby e, zľahčuje No a musím povedať, že ešte všetky aj dlhodobé dôsledky sme nedokázali obsiahnuť, takže je dôležité nielen na európskej úrovni, ale aj na medzinárodnej úrovni prijať všetky potrebné opatrenia, aby takéto niečo nemohlo nastať aj v budúcnosti. A určitá otázka postupov, ale aj e, technické e, opatrenia treba prijať a určite to bude mať e, nejakú cenu, ale Keby sme to neurobili, tak by tá cena, ktorú za to zaplatím, bude končná ešte vyššia. To je podobné, ako sme to v minulosti mali s tými dvojstenovými ropnými tankermi. E, čiže musíme ísť príkladom a byť trendseterom. Ďakujem pánovi Kadravimu a teraz pani Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár Oettinger. Ako členka výboru pre životné prostredie a ako tieňová spravodajkynia pre biodiverzitu e, som veľmi dotknutá touto katastrofou aj osobne, pretože myslím, že mnohé sa tu zničilo, čo by sme mali držať pri živote. Ako už dnes niekto povedal, napriek všetkým e, opatreniam stávajú sa nehody, pretože nie všetkému sa dá zabrániť, ale nehody sú nielen na tých ropných vrtných vežiach, ale sú aj v jadrových elektrárniach. Ani tie nie sú... Be, uh, nie sú eh, chránené pred nejakými nehodami. A my v Rakúsku hovoríme, že vždy sa musí niečo stať, najprv než sa niečo stať. Čiže musí najprv nastať nejaká katastrofa, kým sa z toho poučíme. A myslím si, že z tejto katastrofy by sme sa naozaj mali poučiť, či eh, odklon od jadrovej energie by nebola tiež cestou do budúcnosti pre Európu. A myslím si, že všetci by sme našou mentálnu energiu a naše finančné zdroje mali sústrediť týmto smerom, investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelly. Už ja neviem. A akým spôsobom sa vyrieši, vyrieši, vyriešime tento, túto otázku e, z veľkých ropných spoločností, ktoré vlastne spôsobili e, takúto katastrofu. Na druhej na zároveň netreba poblahoželať e, Európskej komisie komisárovi, teda, že sa snaží implementovať také, také predpisy, aby nedošlo k takejto katastrofe ešte raz. Musíme sa, musíme hľadať intenzívne ďalšie zdroje energii, musíme venovať väčšiu pozornosť e, veternej a solárnej energii. Ak e, tom nebudeme úspešní, tak e, potom budú ropné spoločnosti vrtať hlbšie a hlbšie a takéto katastrofy sa pravdepodobne budú diať častejšie. I kiriati kao έχει το λόγο nech sa páči pani Tikau. Thank you, madam uh, chair. Ďakujem, pani predsednička. Susținem uh, investițiile în infrastructura energetică. Podporujeme investície do energetických infraštruktúr v Európe, ale len za podmienky, že bude zabezpečená totálna bezpečnosť pri prevádzke aj pri výstavbe. Žiadam na tomto mieste, aby akýkoľvek projekt na ťažbu alebo na dopravu e, fosílnych palív po mori sa zrealizoval po serióznej analýze. Už viackrát som žiadala aby, od členských štátov, ktoré majú pobrežie, aby mali také zásahové týmy, e, námorné týmy, e, ktoré by zasahovali v prípade takýchto nehôd spoločnosti, ktoré dopravujú a prevádzkujú e, ropu, tak by mali byť tiež takéto prostriedky a možnosti. Ďakujem. A teraz ako posledný pán Balčitis. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že celý svet s úžasom sleduje tomu, čo sa deje v Mexickom zálive a nemôže tomu nikto ani veriť. Nikto nemohol ani predpokladať, alebo si nemohol predstaviť, že taká veľká silná krajina, kým, ako sú Spojené štáty, e, by si nemôže poradiť s takouto katastrofou a ja si myslím, že aj tu v Európe investujeme množstvo peňazí a množstvo ľudí do množných e, riešení a to vytvárania rôznych mechanizmov a istoty, avšak niekedy e, si situáciu vezme do vlastných rúk príroda a myslím, že mali by sme sa poučiť z tohto, pri príprave stratégie. Chcel by som ešte raz pripomenúť otázku Severného mora aj Severného e, ropovodu, plynovodu, pretože keď e, sa akákoľvek katastrofa udeje v Nord Streame, tak kto za to bude zodpovedný? Chcel by som, aby sme ešte raz diskutovali o e, bezpečnosti Nord Streamu a musíme posilniť naše bezpečné predpisy a normy v Európe. Ďakujem. A rozpravu uzavrie pán komisár, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, poslankyne, poslanci. Ja som dotknutý tak ako aj vy, nielen ako komisár, ale aj ako občan. Keď vidíme, ako príroda je na mnohé roky narušená, zničená, eh, ale napriek tomu musíme ostať triezvi, musíme si zachovať chladnú hlavu, pretože hektika a hystéria by neboli na mieste. Ešte nevieme dôvod. Nevieme dôvod tejto nehody, či to bola technika alebo ľudia, ktorí zlyhali. A som presvedčený, že americká verejnosť a úrady to budú chcieť rovnako podrobne vys, e, vyšetriť, ako by sme to e, chceli vyšetriť my v Európe. Takisto si myslím, že e, obyvateľstvo v USA je rovnako dotknuté a takisto očakáva, že sa z toho vyvodia dôsledky. A preto mám dôveru v priemyselnú krajinu Eh, Ameriku a v jej demokraciu. Po druhé, mm, musíme sa odkloniť od ropy, áno, ale samozrejme, že všetci sme išli najprv to cestou ropy po generácie. Mnohé priemyselné krajiny aj v Európe a naši občania majú viac ako 200 miliónov aut. A vy tiež e, šoferujete autom, ja šoferujem a okrem toho lietame, sme často v lietadlách, sme vo vlakoch, e, e, na, Maja, na Malorku si lietame cez prázdniny a keď sa napríklad pozrieme na Španielsko, tam sa hovorí, že len cestovný ruch vyrieši problémy, čiže viac letov do Aten, do Palmy, na Marbeju a podobne. My všetci spotrebujeme ropu, vy všetci, ja, my a Um, možno bývame v dome, ktorý nebol veľmi energeticky úsporný a um, aj tu pozrite sa, koľko nás tu je a ešte mnohé roky budeme potrebovať veľa ropy preto a napriek tomu musíme mm, sa odkloniť teda od e, ropy, 20% obnoviteľných zdrojov chceme mať o 10 rokov, a pripravujeme cez cestovnou mapou na rok 2050. Budeme sa snažiť načrtnúť e, riešenia. Čiže do 40 rokov by sme až 80 e, našich energetických požiadaviek mali riešiť mimo fosílnych e, palív, a teda aj mimo ropy. Čo sa týka elektromobility, je tam šanca, ale ešte mnoho rokov e, auta nebudú jazdiť na elektrínu, ale na benzín a naftu. Je jasné, že kto bude ťažiť ropu v Severnom mori a v Mexickom zálive, e, zniží závislosť od týchto krajín, pretože máme tu ešte vyššiu závislosť od krajín OPEKu a od krajín, ktoré nie sú vždy len demokratické. A je tu jeden zásadný rozdiel. V Severnom mori sa ťaží v hĺbke asi 150 až 200 metrov. V Mexickom zálive je to 3000 až 4000 metrov momentálne a samozrejme sú tam podstatne horšie možnosti zaručovať bezpečnosť. 150-200 metrov to sa dá dosiahnuť e, ponorkami s e, posádkou, ale v Mexickom zálive je e, človek veľmi ďaleko od toho zdroju nebezpečenstva o technickej istoty. Ja verím aj členským štátom. Máme dôvod dôverovať našim národným orgánom, technickým týmom Británie, Nemecka, Norska, Dánska a v partnerstve Európskej únie a našej agentúry EMSA s národnými bezpečnostnými službami, ktoré máme, máme vynikajúcu vysokú úroveň kooperatívnej bezpečnosti medzi Európskou úniou a našimi členskými štátmi, ktoré sú uh, prímorskými krajinami. Samozrejme, pokiaľ išlo o uh, Nord Stream, museli sme veľa vecí preskúmať, bezpečnosť, všetko sa to zrealizovalo a Nord Stream s pravdepodobnosťou je uh, najmodernejšia a bude najmodernejším a najbezpečnejším uh, potrebným na svete, ale ak by tam vznikol problém, tak ten plyn sa dá na prístroj alebo na pobreží zastaviť. To je neporovnateľné s Mexickým zálivom. Hm. V konečnom dôsledku musíme sa uberať cestou od ropy preč, ale to bude trvať 10 ročia. Každý z nás v politike, v spoločnosti pôjde touto cestou a na ceste tam a medzi časom musíme preverovať naše bezpečnostné štandardy, zákony, smernice, bezpečnostné týmy, aby tam bola najvyššia možná úroveň. Otázky sme položili a keď budeme, mať, e, keď budeme poznať e, odpovede na jeseň, keď e, budeme mať odpovede od energetických podnikov, tak vám dáme ďalšie informácie. Myslím si, že energetické podniky si uvedomujú, aká vážna je tá situácia. No a na záver sú tu určité podklady, pokiaľ ide o ručenie a o náhradu škôd. Nikto USA nespochybňuje, že ak niekto je vinný, tak musí aj e, ručiť a v, vo výške niekoľkých miliárd aj v EÚ. Máme otázku e, ručenia a spôsobovania škody a výšky škody upravenú. Je to jasné. Aj to posilní určite prevenciu. Vychádzam z toho, že o pár týždňov budeme vedieť, či je potrebné konať legislatívne alebo technicky a potom veľmi rád opäť e, prestúpim pred parlament. Vidím na základe vašich vystúpení, že táto téma je veľmi dôležitá pre parlament a že chcete sa venovať viac prevencii a nie len e, potom konať, keď už k tej katastrofe dôjde. Mm, a my takto postupujeme aj v komisii. Ďakujem, pán komisár. Uzatváram rozpravu.